končili dnešné rokovanie. A ďalšie rokovanie bude pokračovať zajtra o 9. Program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu a prvnež ukončím rokovanie. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí dnes tu boli a zablahoželali mi mojom debute ako predseda predsedu parlamentu.